L'ordine del giorno reca la dichiarazione. Takže ďalším bodom dnešného programu je vyhlásenie podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľky Európskej únie pre e, zahraničné záležitosti a bezpečnostnú politiku e, e, ohľadom záverov samitu Únie Rusko 29. maja 1. júna. Odovzdávam hneď slovo pani Eštenovej. Nech sa páči, pani podpredsednička komisie. Vážna pani predsednička, ctení poslanci, pre mňa je veľkým potešením, že máme dnes možnosť hovoriť o výsledkoch e, najnovšieho samitu EU-Rusko v Rostove na Donie. To bol dobrý summit, bol pragmatický, bol e, konštruktívny a potvrdil e, pranie si Ruska pevnejších vzťahov s Úniou. Na samete sme rozbehli partnerstvo na účely modernizácie. Ako si neposlanci vedia, e, e, stále témou e, pôsobenia prezidenta Medvedeva bolo uznanie toho, že Rusko musí sa modernizovať. Únia ako najdôležitejší obchodný partner, Rusko najväčší investor, je prirodzeným partnerom. Náš prístup je jednoznačný, aby modernizácia bola úspešná. Všetky snahy o ňu musia byť široké, musia podporovať inováciu a podnikateľskú činnosť, ale zároveň posilňovať demokratické Eh, hodnoty a právny štát a preto efektívne fungovanie súdnictva, boj proti korupcii a dialog s občanskou spoločnosťou predstavujú prioritné oblasti partnerstva na účely modernizácie. Ako aj v minulosti sme viedrili nepokojne v súvislosti s situácie o ochrancov ľudských práv. Demonstrácie 31. maja eh, v Rusku boli príkladom tých ťažkostí, ktoré pretrvávajú čo sa týka ústavného práva na slobodu zhromažďovania sa. E, rastúca nestabilita na Severnom Kaukaze je ďalšou oblasťou, ktorá nás znepokojuje. Ale existuje aj pozitívny e, vývoj a je dôležité, aby sme si to uznali napríklad moratórium, e, predložené moratórium na trest smrti a ratifikácia 14. protokolu Európskeho dohovoru o ľudských právach. E, práca v oblasti právneho štátu a boj proti korupcii tiež prispejú k e, prostredí, ktoré bude prispievať k podnikateľské aktivity. E, investície v Rusku sa znížili a Rusko chápe, že musí robiť viac, aby prilákalo investorov. Vstup do VTO E, je súčasťou širšej stratégii e, posilnenia procesov, ktoré sú založené na e, pravidlách. Podporujeme vstup Ruska do VTO. Dúfame, že sa to čoskoro podarí. Politické prísľuby otvoriť obchod sa musia stať realitou implementáciu colnej únie medzi Ruskom, Bieloruskom a Kazachstanom spôsobilo určité znepokojenie. Nemáme výhrady voči colným úniem vo všeobecnosti, pretože aj únia je colnou úniou ale e, máme obavy, keď to e, bráni obchodu a zdá sa, že takto by mohlo byť v prípade navrhovanej celnej únie medzi Ruskom, Kazachstanom a e, Bieloruskom, pokiaľ ide posilnenie infraštruktúry, vzťahy v oblasti energetiky a energetickej účinnosti. Partnerstvo pre účely modernizácie bude zhrávať tú dôležitú úlohu. Potrebujeme mať pevné ustanovenia, ktoré sa týkajú energetiky, ktoré e, e, posilňujú e, energetickú chartu a v nej zakotvené princípy. Taktiež e, vidíme, vnímame energetickú chartu ako prirodzený fórum na diskusii o viac e, e multilaterálnej e, energetickej bezpečnosti. Energetická účinnosť a zniženie skleníkov plynov majú kľúčový boj z hľadiska boja proti klimatickým zmenám. Vyzývame Rusko, aby e, k e, ambicioznejšie e, cieľe v porovnaní s 14-15 e, percentmi a budeme v tom pokračovať. Rusko mm, chápe, že musí konať rýchlo, ale chápe aj to, že pre Európu je to citlivá otázka. Európa potrebuje konať postupne, musí si všimnúť výsledky. My sme predložili konkrétne návrhy mm, na tento účel a budeme e, zase prehodnocovať dohody o zjednodušení vízového režima. Dúfame, že bilaterálne dohody o malom pohraničnom styku sa podarí dosiahnuť s Polskom e, a medzi Polskom a Litvou a to pomôže e, Rusom, ktorí žijú v Kaliningradskej oblasti. Taktiež sme diskutovali o spolupráci v oblasti krízového manažmentu a podotkli sme dobré skúsenosti Unifor Atalantej. E, chceli by sme naďalej rozvieť túto spoluprácu. Rusko predložilo konkrétne návrhy, ktoré budeme skúmať je jasné, že e, musí zachovať nedotknutá naša autonómia z hľadiska rozhodovania. Tento summit bol zároveň príležitosťou, aby sme diskutovali o viacerých medzinárodných otázkach, mierovom procese na Blízkom východe, iránskom jadrovom programe Afganistáne, Pakistáne, Kosove, východnom partnerstve a o širších otázkach európskej bezpečnosti. Jasne e, sme uvedli e, vo svojom vyhlásení naše politovanie s ministerom Lavrovom ohľadom straty ľudských životov konfliktov e, v súvislosti s mierovou flotilou v Izraeli. Ale naše názory ohľadom e, Kosova, e, Gruzínska a Moldovy neboli jednotné a sme si opätovne vypočuli známe názory Ruska. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz začneme politickými skupinami. EPP, pán Brok, dve minúty. pani vysoká predstaviteľka, podpredsednička komisie, pani predsednička, dámy a páni. Pani Ašnova, chcem sa vám poďakovať za prezentáciu toho, ako prebiehal, prebiehal summit. Áno, vyjadrili ste, sú tu starosti, pokiaľ ide o otázky právneho štátu, o niektoré procesy, demonstrácie a aj skutočnosť prípad Gruzinska, E, medzinárodné právo, ale na druhej strane treba vidieť aj pokrok. Dohoda o modernizácii je skutočne veľmi dôležitým prínosom. A vidíte, Rusko je pre nás veľmi významný strategický partner. Máme spoločné záujmy v hospodárskej oblasti, v oblasti energetiky a ja si myslím, že bude zrejme, že pri tých rokovaniach 5 plus 1, pokiaľ ide o Irán a tiež rezolúcia Spojených národov. To sa mi zdá všetko veľmi významné. E, podobne tomu je aj v iných otázkach. A tiež, pokiaľ ide o prácu kvartetu z ohľadom na Blízky východ, to má veľmi veľký význam. Ide tu o dôveryhodnosť e, e Ruska, e, aby sme tá bude závisieť od toho, ako sa nám podarí posunúť dohodu o partnerstve a spolupráci, ako sa posunie otázka ľudských práv, ale aj tá monumentálna otázka energetickej charty. Myslím, že to pre nás všetky je dôležité. Rusko musí byť ochotné prijať právne záväzky. Musí brať vážne otázky svetovej a požiadavky svetovej obchod e, VTO a musí byť dôležitým spoluhráčom na medzinárodnom poli. E, to, čo sa deje v Kazachstane, to nie je dobrý, dobrý poukaz, ale myslím, že tieto medzinárodné väzby sú dôležité aj pokiaľ ide o dôryhodnosť angažovanosti v G20. Ja považujem za správne, že sa ďalej posunuli otázky vízové a musíme jasne vyjadriť, že toto je vlastne e, doplnením našej politiky, pokiaľ ide o vízové otázky e, susedskej politiky smerom na východ. E, ide o to, že toto, túto otázku, aj pokiaľ ide o vstup ľudí z Ukrajiny, zohľadnite. Ďakujem. Teraz e, v mene skupiny socialistov a demokratov pán Severin. Ďakujem veľmi pekne, mm, pani predsednička, má, vážená pani vysokopredstaviteľka. E, samozrejme, vzťahy s Ruskom majú e, obrovský strategický význam a to je ovplyvnené nielen našimi hospodárskymi záujmami, ale snahou o úzkú spoluprácu vo viacerých medzinárodných oblastiach. Z geografického hľadiska Rusko je a zostane najbližším susedom Európskej únie a bude naďalej e, zohrávať protagonistickú úlohu nielen v euroazijskom, ale aj euroatlantickom priestore. Dalo by sa zároveň hovoriť aj o tom, že Európska únia a Rusko sa navzájom doplňajú z hľadiska potrieb a zdrojov ako aj e, e, z hľadiska otázky konvergencii niektorých cieľov, ktoré majú globálny význam. Treba e, si však uvedomiť, že nestabilná e, e, Rusko, zranitné Rusko je výzvou pre Úniu a opak platí v prípade stabilného Ruska. Takisto Rusko musí pochopiť, že stabilné susedstvo je lepšie pre jej bezpečnosť a neopačne. Rámcom strat- strategických vzťahov medzi Úniou a Ruskom by e, malo byť konanie vo, vo viacerých úrovniach. Jednak partnerstvo pre účely modernizácie má dôležitý význam, pretože prispieje k budovaniu dôvery e, vzájomnej e, závislosti a konvergencii s Ruskom vo širšej oblasti vzájomných zájmov. Partnerstvo na účely vstupu do VTO tiež si zaslúži úvahy, pretože Rusko by e, mohlo využiť e, e, u, pomoc Európskej únie z hľadiska VTO. Takisto energetické spoločenstvo je tiež dôležité. E, Malo by zahrňať aj e, e, náš e, nástroje spolupráce s tranzitnými krajinami. Treba zrejme rokovať v trilaterálnom formáte aj so Spojenými štátmi, čo sa týka modernizácie e, európskych a globálnych bezpečnostných nástrojov, aby sme vytvorili globálny mechanizmus, ktorý zabezpečí e, rovnováhu e, prostredníctvom subsidiarity a musíme e, taktiež správne pristupovať k ľudským právam. Nemali by sme zneužívať dialog na túto tému ako geopolitický nástroj, ale mali by sme to použiť ako základ skutočnej politickej spolupráce a inštitucionálnej interakcie. Grazie, la... Ďakujem za skupinu ALDE pani Ojuland. Vážená pani predsednička, vážená pani vysoká predstaviteľka, e, summit e, v Rostove nad Done nám e, dúfam pomôže prelomiť e, problém, problémy s našou spoluprácou, predovšetkým v hospodárskej oblasti. Nesme však prehliadať ani zásady demokracie, ľudských práv, občanských práv a právneho štátu pri rozvoji spolupráce. ale podporuje program modernizácie, ktorého cieľom je diverzifikácia ekonomického prostredia a podpora obchodu z EÚ. To isté e, možno dosiahnuť, či nemožno dosiahnuť urobiť, pokiaľ Rusko neurobi všetky potrebné opatrenia na ochranu svojho právneho a e, ekonomického prostredia. Rusko e, by e, Keby Rusko nevstúpilo do VTO v dohľadnom čase, mohlo by to odvratiť možných investorov. E, je však potrebné, aby sa v Rusku zabezpečila predovšetkým právna istota. Očakávame, že Rusko prejaví vyššiu pripravenosť na spoluprácu, ale že e, takisto e, sa zjednoduší vízový e, režim e, vo vzťahu k Rusku. Aby sa tak však stalo, Rusko musí urobiť isté konkrétne kroky. A pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť, e, je potrebné uzavrieť dohodu s Ruskom, ktorá bude vychádzať zo zásad energetickej charty a z potreby zabezpečiť zabezpečiť e, bezpečnosť dodávok. E, takisto e, vítame, že Rusko podporilo protokol číslo 14 k Európskemu dohovoru ľudských práv, ale ešte stále Rusko má isté povinnosti vo vzťahu k Gruzinsku a ku konflikte v Moldavsku a v oblasti Kaukazu. Nemôžeme pripustiť porušovanie zásad právneho štátu a demokracie E, žiadny ekonomický prínos nemôže byť dôležitejší než ochrana e, záujmov, e, ochrana hodnot EÚ. Ale zásady právneho štátu neboli rešpektované v druhom súdnom konaní proti Chodorkovskému a treba sa postarať, aby sa to zlepšilo. Ďakujem. V mene skupiny zelených pán Šulc, dve minúty. Pani predsednička, dámy a páni, toto je veľmi dôležité uznesenia. Ide o výsledky vrchovej skôdsky medzi EU a Ruskom. Nebali by sme e, ale zabudnúť, že tá snaha modernizáciu nie je len technickou otázkou. Ak e, Rusko chce vybudovať svoj Silicon Valley, takáto modernizácia vyžaduje aj aktívnu civilnú spoločnosť, kde sa môžu e, slobodne rozvíjať kreatívne sily. A mali by sme Rusku pom- ponúknuť pomoc. Je preto potrebné prekonať nedostatky a hovoriť o problémoch. A je dobré, že pán von Rompuy a pani Ashton e, o týchto veciach hovorili. Ale to by sa malo odraziť aj v našom uznesení. My sme preto predložili štyri pozmeňovacie návrhy a prosím, aby ste ich podporili. Ide o ukončenie politického prenasledovania, zlepšenie trestného konania, vyjasnenie, objasnenie smrti Sergeja Magnického, e, oslobodenie e, Chodorkovského a Lebedeva, skončenie násilia na Severnom Kaukazu a potom zabezpečenie slobody zhromažďovania, ako ju zabezpečuje ústava. A e, sloboda e, e, je ani v Rusku nemôže byť slobodou deliteľnou. Grazie, la parola. Ďakujem veľmi pekne a ďalším rečníkom je pán Tenek ktorý bude vystupovať v mene ECR. Jedna minúta, vážna pani predsednička, vážna Lady Aiton, vzhľadom na e, fyzika, fyzickú blízkosť e, Ruska k Úniu, obrovské prírodné zdroje, najmä zásoby plynu, vzťahy s Ruskom majú veľmi dôležitý význam a naša skupina uznáva, že Rusko má kľúčovú úlohu na medzinárodnej úrovni ako stále člen Bezpečnostnej rady OSN. Rusko má mimoriadne dôležitú úlohu, pokiaľ ide o situáciu v, Juž- v Severnej Koreji a v rámci e, mierového procesu e, na Blízkom východe a v snahe presvedčiť Irán, aby sa vzdal programu jadrového zbrojenia, aby e, Turecko urobila zmier v z Arménsko zvolenie Janukoviča vylepšilo vzťahy medzi Ruskom a Ukrajinou, ale E, kontroverzné rozhodnutie predlžiť e, pobyt e, ruskej flotily v Kríme. Nemali by sme vnímať ako signál, že Rusko sa vzdala myšlienky vstúpiť do únie a vrátiť sa pod krídlo Ruska. Mali by sme zamietnúť vyhlásenie ministra zahraničia Lavrova o tom, že vstup Ukrajiny do Európskej únie nie je v životných záujmoch Ruska prezident Janukovič iba tesne zvíťazil a takmer polovica Ukrajincov podporuje úzšie vzťahy Ukrajiny s Európskou úniou. Nemôžeme jednoducho sa vzdať našej zodpovednosti, aby sme pozitívne reagovali na ich aspirácie. Ďakujem pekne. Grácie. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, Chcem vás informovať, že v medziparlamentnom e, stretnutí v rámci medziparlamentného stretnutia delegácia ľudov